Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, mali by sme začať. Nemám tu kladivko, aby som vás umlčal, ale dúfam, že všetci spontánne sa utíšite ak ešte e, potrebujete hovoriť, e, tak vás poprosím, aby ste odišli z miestnosti. Voilà, A už mám aj kladivko. No, takže nastolíme opäť poriadok. Vážení kolegovia, máme schôdzu, ktorá nie je veľmi praktická, čo sa týka dátumu, teda pondelok popoludní mm, bez uh, iných stretnutí. Nie je to jednoduché sa takto zorganizovať, ale bohužiaľ nemôžem ten kalendár úplne ovplyvniť. Navrhujem, aby sme sa pokusili rýchlo eh, všetko prejsť, aby sme dve hodiny eh, venovali plus minus tomu zasadnutiu výboru ako takého, čiže verejné zasadnutie výboru pre rozpočet, aby sme mali dosť času od 5. so spravodajcami e, pre rozpočet 2012, a koordinátormi a tieňovými koordinátor, spravodajcami, ktorí budú vypracovávať rokovaciu stratégiu pre zmierovacie konanie, ktoré bude zajtra. Takže pripomínam, že zajtra bude prvý deň zmierovacieho konania a budúci týždeň 18. piatok, to je ten posledný deň zmierovacieho konania. Poprosím o pokoj. Takže, videli ste program dnešného zasadnutia a ak nie sú pripomienky k programu, môžeme ho považovať za schválený. Bod 2. Oznámenia. Respektíve schválenie zápisnice zo schôdze z oktobra 2011. Ak nebudú do konca tejto schôdze pripomienky, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. A navrhujem, aby sme prešli priamo k hlasovaniu. Čiže máme tu viaceré e, veci na hlasovanie. E, body 10 až 14, potom 8, 15, 16, 6 a 9. Takže začneme mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. tam sú vlastne, e, tam je 5 rôznych žiadostí. je To správa Barbary Matera. Mali sme už aj prezentáciu a rozprávu k tejto veci na poslednej schodzi a môžeme teda prejsť priamo k hlasovaniu. Máte všetci svoj hlasovací zoznam? Voilà. Alors, nous commençons Dobre, takže začneme. Štyridsať jeden e, Írsko. Nie? Takže mm, spravodajkynia nám snáď povie, ako by chcela, aby sme hlasovali. Eccomi qui. Allora, sì, presidente, eh, secondo... Ďakujem pekne. v zmysle eh, poradia hlasovania začneme Rakúskom, potom tri požiadavky Írska. Na ostatnom zasadnutí som vám ich eh, neprezentovala. Určité dokumenty boli distribuované e-mailom a tie obsahovali informácie ohľadom trich, troch požiadaviek z Írska ja som na ostatnom zasadnutí hovorila o gréckom prípade, rakúskom prípade, ale ešte sú tam tri írske. Čiže môžeme začať s Rakúskom, potom Írskom a potom Gréckom. Ak by kolegovia chceli viac informácií o tých troch írskych požiadavkách, môžem vám poskytnúť tieto informácie, ale pokiaľ sa nemýlim, sekretariát rozposlal tieto informácie, preto by som navrhovala, aby sme prešli e, rovno na hlasovanie. Súhlasíte? Áno, ďakujem. Môžeme teda hlasovať o Rakúsku. E, Rakúsko. E, pretože už sme o tom mali rozpravu, takže všetci máte hlasovací zoznam pokiaľ ide o tú žiadosť v prospech Rakúska. Tam sú štyri pozmeňovacie návrhy, ktoré dala skupina liberálov. Môžeme o tom hlasovať unblock? Nie? A tu mi hovoria, že nie. Takže pozmeňovacie návrhy dva. Liberáli, spravodaj spravodajkynia proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Proti? viac ako 9, zdržali sa, prijaté. E, pozmeňovací návrh 3, e, rovnako správe, keď proti, kto je za. E, takže budeme snať hlasovať kartami. Máte všetci svoje kartičky? Il faut ajouter une carte. Deux, les Espagnols n'ont pas de carte. Oui, mais elle s'amuse. <laughs> voilà. Bon, allez, on va essayer les cartes. Donc, Dobre, takže vložili ste si svoje hlasovacie karty. Dobre, dávam hlasovať elektronicky o pozmeňovacom návrhu číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 13 za, 12 e, proti, ale niekto tu nehlasoval. Nemajú kartu. 1, 2 a tiež za. Dobre. Takže blahoželáme kolegovi Kalfinovi eh, k veľmi dobrým eh, výsledkom bulharských eh, voľbách. Dobre, takže 14 15 za, 13 proti. 13, 14 proti? Ale výsledok je, že to prešlo. Dobre, prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Spravodajkynia proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenáct proti. Veľká skupina a e, teda veľká skupina GUE, zdržali sa, takže väčšina proti, zamietnuté. Uh, Pozmeňovací návrh 1, uh, e, spravodajkynia proti, kto je za? Ďakujem proti. E, ďakujem, rovnaká väčšina ako predchádzajúce, takže zamietnuté. A záverečné hlasovanie o takto pozmenenej, pozmenenej správe. Kto je za? Ďakujem, proti. Ďakujem, zdržali sa. E, štyria proti. Štyria. A teda správa je prijatá. Blahoželáme pani Matera. Pani spravodajkyňa, mohli by ste teraz prezentovať e, tú írsku vec? Ďakujem, budem veľmi stručná. Tie tri požiadavky e, e, sú írske a týkajú sa 5900 pracovníkov, ktorí boli prepustení v sektore stavebníctva. 35,74 miliónov, to je teda približné číslo. E, tieto správy e, majú pozmeňovacie návrhy. Tých pozmeňovacích návrhov je viacero a pre každú z tých troch sú tie pozmeňovacie návrhy totožné. Môžeme teda priamo prejsť na hlasovanie. Ďakujem. Ak to správne chápem, tak tu máme tiež pozmeňovacie návrhy spravodajkyňa. Eh, hovorí, že nemôžeme odhlasovať eh, en blok, takže dvojka, spravodajkyňa proti, kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa. Zelený, takže zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Rolanda Spaxa, spravodajkyňa proti. Kto je za? Jeden, dvaja. Proti? Ďakujem. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. E, od liberálov, kto je za? A. Takže to si preveríme. E, Otváram elektronické hlasovanie. Takže škoda pre tých, ktorí nemajú svoje hlasovacie karty. A končím hlasovanie. Končím hlasovanie. A 15 za, 13 proti. Ale ešte sú tu dve chýbajúce hlasovacie karty. A, takže dve chýbajú. Takže je to 17 za a 14 proti. Ale dve chýbajú. Dobre, 16, 14. Áno, jedna na každej strane, OK, 14, 16, prijaté. Pozmiacená 5, spravodajkynia proti, tá je proti všetkým, všetkému, e, takže je to jednoduché. Kto je za? Ďakujem proti a veľký Amuti Ague. A pán artong doje, e, sa zdržal, dobre, takže zamietnuté. 6, pán Hartong, kto je za? Raz, dva, tri, štyri. Proti? A veľčina zamietnuté. Takže e, jednotka Alvaro a liberáli, kto je za? Aha, nie. Nie je to dosť proti. Takže veľké skupiny sú proti a teda je to zamietnuté záverečné hlasovanie. Spravodajkyňa je za, kto je za? Ďakujem, proti. Raz, dva, tri, zdržali sa. Pani Vertman, prijaté. Blahoželáme spravodajkyni a ostáva nám. A to boli teda tie tri správy o Írsku, ktoré vlastne sa prebali rovnakým spôsobom a ostáva nám Grécko. Dobre, Grécko, tam je spravodajkynia opäť proti všetkým pozmeňovacím návrhom. A môžeme o nich hlasovať unblock? Nie. A vy ste komplikovaná. No dobre. A, som po, pod podredením vašim príkazom. Takže dvojka, kto je za? A, ďakujem proti. Ďakujem, zdržali sa zamietnúť trojka. Za. A elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Myslím, že to bude rovnaká väčšina ako doteraz. Takže končím hlasovanie. Všetci ste hlasovali vynikajúco. Takže jeden, pridáme jeden za, jeden proti. Takže to máme 16-13. Prijaté. Uh, Pozmeňovací nárok 4. Spravedlňa proti. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem, zdržali sa zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Záverečné hlasovanie za, proti, Raz, dva, tri. Zdržali sa. Zam... Prijatú. Prijaté. A teda zdržal sa jeden. Ďakujem pani spravodajkyni. Takže toto sme vlastne ukončili. To sú tie správy o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Takže v bode 7, o 18 e, máme teda rôzne otázky a tam sme si naplánovali pre, opätovné preskúmanie e, tej veci Renault vo Francúzsku. Ja chcem povedať iba toľko, že po hlasovaní v rozpočtovom výbore, e, ktoré viedlo k určitému zmetku, bolo to jednoducho e, táto pomoc odmietnutá a my sme túto tému nadniesli v trialógu Rada nás požiadala, aby sme opäť sa vrátili k tejto pozícii, aby sme sa nad tým opäť zamysleli. A na tomto základe spravodajca predložil nové návrhy. A síce, aby v zhode so všetkými, ktorí sa touto vecu zaoberajú, aby sme na budúce o tom hlasovali v nádeji, že sa dopracujeme k nejakému rozhodnutiu v prospech tohto a budeme pokračovať v hlasovaní. Dostávame sa k rybolovu. Pán François Alfonzi je spravodajcom. Pán spravodajca. Máme tu hlasovací zoznam a bolo mi povedané, že je tu kompromisný pozmeňovací návrh. Všetci sme tu, toto. Takže, pán spravodajca, povedzte nám o, o tej metóde niečo, či sa to týka celého textu, alebo či to nahrádza len niektoré pozmeňovacie návrhy. Takže, čo navrhujete? Áno, platí to na celý text, čiže to sú všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré boli navrhnuté, eh, kde teda lutujeme, že konzultácia parlamentu. A prosím, hovorí iba pán Alfonzi. Takže konzultácia parlamentu žiaľ sa robí a posteriori vo veľmi dlhých lehotách vo vzťahu k tej dohode o rybolove, e, ktorá je vlastne od februára v platnosti a parlament vlastne e, vystupuje až na záver. No a potom e, sú tam ešte pripomienky liberálov, socialistov, kde sa hovorí o finančnej, eh, finančných dôsledkoch tohto eh, dohovoru o rybolove, ktoré sú teda mimoriadne eh, veľké a treba veľmi presne to vyjadriť. Komisia to povedala, aký je tam ekologický dopad tohto, tejto dohody v daných vodách, čo sú teda medzinárodné vody v zmysle týchto dohod o rybolove sú najbližšie Európe a je tam vlastne najväčší problém toho nadmerného rybolovu. Eh, takže tento kompromis eh, je vlastne návrh určitého odmietnutia toho protokolu. Eh, sú tam odkazy na potrebné vyjasnenie týchto E, otázok, ale teraz e, mali by sme vlastne e, žiadať komisiu, aby rokovala o týchto dohodách o rybolove mm. tam, kde sa to vlastne týka aj obyvateľov západnej Sahary, kde to má dopad vlastne tieto mm, dohody a mala by sa mala by sa teda rozšíriť e, toto odôvodnenie e, odmietnutia, ktoré som tu navrhoval. Takže ďakujem e, pán spravodajca za vašu snahu dopracovať sa k čo najväčšiemu kompromisu. Takže všetci ste sa zoznamili s týmto kompromisom a môžete o ňom hlasovať obraciam sa hlavne, najmä na našich stredomorských priateľov. Máte nejaké otázky alebo nejaké odpovede? Áno, mám. Ale e, e, e, musím povedať, že zostávajú ešte mnohé otázky otvorené i napriek snahám dopracovať sa ku kompromisu. A to je popri tej práci na akceptácii protokolu pokiaľ e, sa prikloníme k tomu protokolu, tak musíme to vnímať ako kompromisný výstup. Ja som si žiadala slovo z troch dôvodov. Poprvé, to som práve uviedla. Po druhé, Nedokázali sme nájsť pozmenujúce návrhy ku kompromisu. Nebolo to distribuované, nie je to na webovej stránke. Ja som sa jednoducho snažila to niekde nájsť, ale vôbec neexistuje nejaký formálny záznam, zápis tých pozmeňovacích návrhov. Pomôžte mi, ak viete. Po tretie, ak pozmeňovací návrh predložený pánom Alfinzum je, e, je e, zamietnutý, tak potom vysvetlite, E, prosím, či tie ďalšie e, pozmeňujúce návrhy, medzi iným je tam e, aj pozmeňujúci návrh pána Hegelunda, tak či tieto majú nejaký dopad na ten pozmeňovací návrh pána Alfonziho. Nie som si istá, či sa vyjadrujem zrozumiteľne. Takže v podstate E, domnievam sa, že e, treba sa pozrieť bližšie na tie pozmeňovacie návrhy. A tu mám pred sebou jeden a tam ide o nejakú zmenu v jednej vete, ale jedným dýchom dodávam, že nie som nadšená z toho, že e, by sme mali prijať ten protokol. Ja viem, že sa vyjadrujem dosť komplikovane, ale dúfam, že mi rozumiete. Zdá sa, že z tohto je viac práce ako na rozpočte na rok 2012. Pán Harton. A ja som mal obdobný problém. Prečítal som si kompromisný návrh, ale netuším, akých pozmeňujúcich návrhov sa týka. Ďakujem, pán Gariga. No Vážený pán predseda, Možno by bolo jednoduchšie a priamejšie, keby sme posunuli toto hlasovanie na nasledujúce zasadnutie, až kým si to všetci nepreštudujeme poriadne. E, Ďakujem, pán Aglund. Uh, Čo sa týka hlasovania, nemali by sme ho posúvať, pretože to potom by znamenalo, že sa neskoordinujeme s hlasovaním vo výbore pre rybolov. Čiže je zrejmé, že hľadáme kompromis k tomuto textu, ale skutočná politická, politická obťažnosť spočíva v tom, že navrhujeme buď zamietnúť alebo prijať dohodu. V takomto prípade sa nedá prijať kompromis. Buď sa dá hlasovať za pôvodný pozmeňujúci návrh, pretože kompromis neprináša až toľko pridanej hodnoty. Nedosiahli sme totižto kompromis o celej tejto tematike, takže ťažko sa vyjadrovať takejto, k takémuto detailu. Dobre, dobre. Ešte niekto sa hlási? Rajne, nech sa páči. Ďakujem. Eh, nebudem hovoriť za našu politickú skupinu, ale, vo vlast- ale vo vlastnom mene mám tu správu eh, z cesty eh, výboru pre ľudské práva Nemeckého spolkového e, snemu z júna, júla v Alžírsku, Maroku a chcel by som sa opýtať, e, keďže vlastne tie otázky, ktoré títo zástupcovia vo svojej správe predložili, neboli zo strany európskych inštitúcií dostatočne dobre zodpovedané, tak nemôžem s týmto protokolom súhlasiť. Čiže to je do určitej miery vysvetlenie hlasovania. Áno, dobre, fajn. To je osobné, ak to môžem tak povedať. Reimer eh, za túto delegáciu. Dobre. Chápem, kolegovia, že to bolo všetko trošku komplikované, že tam boli problémy so sekretariátom, nie všetci kolegovia mali všetky tieto pozmeňovacie návrhy. Takže ja sa pokúsim tie veci trošku uľahčiť. Je mi jasné, že eh, bola tu snaha dohodnúť sa na nejakom znení, pokiaľ ide o vysvetlenie dôvodov a tak ďalej, ale teda nie je tu nejaký kompromis, e, nie sú jednotné pozície, pokiaľ ide o e, súhlas alebo odmietnutie toh, tejto dohody o rivolove. Čiže, aby sme veci uľahčili, mohli by sme predložiť na hlasovanie nejaké, nejaké odzelené hlasovanie o tej časti textu, kompromisu, ktorá končí tým slovom reže, teda zamietnúť, čiže tá posledná veta kompromisu Committee on Budgets call as the committee responsible et on ferait un vote séparé a potom by sme oddelene hlasovali o tom to request that parliament rejects the protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution uh, provided for in the fisheries partnership agreement between the European uh, communities and, uh, and Morocco a potom uh, by to ostatné mohlo ostať zachované. Takže spravodajca by mohol akceptovať takéto riešenie. Aby sme teda hlasovali oddelenie uh, o tých častiach uh, vety. Pán predseda, a myslím, že by sme mohli takto hlasovať. Ja by som tým, ktorí žiadajú odloženie, chcel odpovedať, že tu ide o, o teda súhlas alebo odmietnutie. Tá tu už je, čiže treba o nej hlasovať. Čiže môžeme o tom oddelenie hlasovať, aby sme e, ukázali, že čo sa týka ostatných e, ustanovení, že sa zhodneme. Myslím, že to je v poriadku. Dobre. Très bien. Bon, est-ce que... Dobre. E, súhlasíme teda, aby sme takto postupovali. Fajn. Takže dávam hlasovať o texte kompromisu bez toho, kde sa uvádza to odmietnutie, čiže bez toho, aby sme povedali, že ak, že, že, bez toho, aby sme povedali, či to teda schvalujeme alebo zamietame. Kto je za? Proti? Takže musíme si to preveriť. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 13 za, 18 proti. Je tu ešte niekto, kto nemá hlasovaciu kartu? Jeden. A bolo to proti. Dobre. Takže 13 za, 18 proti, čiže kompromis je zamietnutý. A teraz dávam hlasovať o tej časti, ktorá sa týka odmietnutia. Nuž, treba byť logický. Takže kto je za to, aby sme tam dali to zamieta, zamietavé stanovisko teda? Proti? Zdržali sa? Väčšina je za zamietnutie. Pán spravodajca, pán spravodajca, myslím, že je teraz zbytočné prechádzať k pozmeňovacím návrhom, pretože sme za zamietnutie. Takže navrhujem, aby sme informovali ehm, výbor pre rybolov, že výbor pre rozpočet dal negatívne stanovisko k podpisu tejto dohody. Dobre, fajn. Dobre, ďakujem pekne. To je trošku nezvyklá situácia. Ach, trošku teda nezvyklé a ospravedlňujem sa hlavne kolegom, ktorí nedostali všetky tie dokumenty na čas. Perdone, pero podríamos, yo no sé si ha quedado claro qué es lo que hemos votado, porque... Spravedlňujem sa, ale nie je nám celkom jasné, čo sme práve odhlasovali vec sme mali hlasovať proti stanovisku, to znamená v prospech dohody. Ale hlasovanie dopadlo záporne, zamietavo. To jest, zamietame dohodu? To sme práve urobili? No, no, no. No, mais pas vous, vous avez Nie, vy ste hlasovali za dohodu tam nie je žiadna nejednoznačnosť s tým hlasovaním. My sme hlasovali za zamietnutie dohody. Dobre? Dobre. Fajn. Takže, môžeme teraz... Euh, attendez, chers collègues, le... nous passons maintenant au virement. Dobre, a prejdeme Ďalej. Slovo má Sidónia. To je bod 15 nášho programu. Sidónia má viaceré veci. Kolegovia, poprosím o trošku tichší pobyt. Ak chcete hovoriť, prosím, Môžete ísť na marocké pobrežie, aby ste komentovali vaše hlasovanie. Nech sa páči, Sidonia. The, the rule in the budget... Pravidla v rozpočtovom výbore vždy platia také, že čím o menšej sume hlasujeme, tým väčšie vzrušenie rozputame. Takže pre mňa je ťažké teraz hovoriť o 700 miliónoch eur, ktoré budeme v transferoch schváľovať, ale pokúsim sa upútať vašu pozornosť i ja. Čo sa týka série transferov, ktoré súvisia s implementáciou v roku 2011, niektoré sa zaoberajú relatívne malými čiastkami, takže iba ich spomeniem. Pokiaľ nemajú kolegovia konkrétne otázky na komisiu alebo na mňa osobne, transfer 29 súvisí s Európskym Európskym fondom na podporu globalizácie. Nemyslím si, že transfery, ktoré súvisia s týmto fondom na podporu globalizácie, potrebujú nejaké zdlhavé vysvetlenia, pretože e, prerušuje predseda? Pretože jednoducho vychádzajú z toho, čo odprezentovala Barbara Matera, čo sme prijali, keď sme prijímali správy o mobilizácii Európskeho fondu na podporu globalizácie, ale upriamujem vašu pozornosť na transfer 34, ktorý, ako som už spomenula, má čosi dočinenia s veľkou sumou 719 miliónov 200 tisíc eur a to predstavuje 6 z platieb, ktoré boli prijaté na rok 2011. Need... Čo sa týka týchto rozpočtových položiek, 0,6 opravuje tlmočník. Celkovo ide o 57 položiek, ktoré potrebujeme posilniť, navýšiť a 46 položiek, ktoré e, budú znížené. Samozrejme, že nebudem teraz hovoriť o podrobne o jednotlivých rozpočtových položkách. Túto informáciu ste dostali včas. Rada by som len stručne sa vyjadrila k saldám podľa okruhom 1A, to je plus 204, min, k dvojke to je minus 107, 3Ačko, tam ide o plus 20 miliónov eur, pri okruhu 4 ide o minus 75 miliónov eur. Prečo je to také dôležité? Preto, lebo to súvisí s tým, čo teraz budeme robiť na rok 2012 v rozpočte, kde sú potreby pod ktorým okruhom. Čo sa týka jedna ačky, tá je najdôležitejšia, tento okruh je najdôležitejší. A ja sa sústredím na vybrané položky, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. A to konkrétne posilnenie 285 miliónov eur na 7. rámcový program. To je e, veľmi dobrá implementácia tohto programu. Môžem, musím konštatovať, takisto konštantujem dobrú implementáciu pri programoch dlhodobého celoživotného vzdelávania, to som osobne veľmi rada, a takisto ešte e, význam potrieb pre konkurencieschopnosť a inováciu, pre programy, potom ďalej 95 miliónov pre humanitárnu pomoc navyše, pre európsku susedskú politiku, aj pre e, ďalšiu položku, ktorá hovorí o obrane. Toto ukazuje, kde sú naše potreby. Nenašla som žiadne problematické okolnosti, iba možno jeden všeobecný problém. Pri niektorých programoch tam máme potreby e, platobných platieb a to nás vedie k opravnému rozpočtu a k šestke, k okruhu 6. Tam sú programy, ktoré majú prioritu pre Európsky parlament pre nás sú to priority, napríklad 7. rámcový program alebo niekoľko položiek, ktoré súvisia s e, okruhom 4. Mám drobnú otázku na e, komisiu. Mala som otázku a dostala som už aj vyjasnenie, takže je mi to jasné. Ako spravodajkyňa odporúčam schválenie týchto transferov. Ďakujem. I feel relieved when I presented Mám u, teraz eh, sa mi uľavilo, keď som odprezentovala transfery, ale budem pokračovať ďalšou tematikou. Som za schválenie všetkých transferov. Chcela som len upriamiť pozornosť kolegov na tie, ktoré som vymenovala, ale som za všetky ostatné. Dobre, navrhujem teda, aby sme... Ešte sa hlási... Nie, nehlásite sa. Pá Hartong, nech sa páči. Even voor alle eh, duidelijkheid de vraag aan de rapporteur dat voor... Um... Len chcem vyjasniť si niečo so spravodajkyňou. 36 pre Maroko je z transferu, je to tak? Je to logické dávať im peniaze, keď sme práve odmietli dohovor súvisiacich s rybolovom? Áno, dostaneme sa aj k tomu, pán Haglund, chceli by ste aj vy k 36. okomentovať? Chcem len povedať, že je naozaj logické, že transferujeme tieto peniaze, pretože celý rok sme rybárili a dohoda prišla do platnosti vo februári. My ešte stále pokračujeme v rybolove v týchto vodách. Komisia, keď toto riešila, nežiadala o náš súhlas a jednoducho pokračovali. V rybolove to znamená, že Maroku za tento rok zaplatiť musíme tak či tak. A keď budeme mať hlasovanie na plenárke, k tejto veci, to bude asi v januári alebo možno v decembri a tam sa jednoducho príjme to, že musíme zaplatiť za celý rok, preto si myslím, že tento transfer by sme mali urobiť bez ohľadu na to, či s dohodou súhlasíme alebo nie. Dobre, viacerí sa k tomu 36 hlásia o slovo a predtým, než sa vrátime k tej 36 by som povedal, že zbavme sa najprv, ak to tak môžem povedať, tých ľahších hlasovaní. Takže Najprv dávam hlasovať o 34. To, čo Sidonia odprezentovala, to je dôležitý transfer. Týka sa to tých eh, veľmi eh, veľkých platieb. Tam, že 34. Kto je za? Dobre. Eh, proti. 1, 2. Zdržali sa. Nikto, takže prijaté. Ďalej navrhujem hlasovanie unblock o transferoch zodpovedajúcich tomu hlasovaniu, e, ktoré tu e, sme práve zrealizovali o správe Barbary Matera, e, o tom fonde prispôsobeniu sa globalizácii 29, 38, 39, 40 a 41. Takže to sme už odhlasovali Rakúsko, Írsko a Grécko. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Takže tieto transfery sú prijaté. To je v súlade s tým, čo sme už odhlasovali. Takže teraz e, sa dostávame k 36. To je tá dohoda o rybolove s Marokom. A naši dvaja spravodajcovia sa chcú vyjadriť a zareagovať na tie otázky a pripomienky, ktoré tu boli. Takže najprv pán Alfonsi a potom Sidonia. Takže, pán Alfonzi, áno, ja plne súhlasím s tým, čo povedal pán Haglund. Eh, ide o vlastne zásadné hlasovanie. Eh, tie výdavky už sú tam naplánované. Nevidím dnes možnosť, ako by sme sa vrátili vlastne pred toto rozhodnutie, tak ako to navrhol pán Haglund, eh, nám to vyhovuje a preto sme vlastne za tento transfer. Ďakujem pekne. Pán Hartong a potom ešte Sidonia. Pán Hartong. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to, čo povedal pán Haglund, nie je také jasné. Ja som z toho pochopil, že bola dohoda s Marokom, podľa ktorej na začiatku tohto roku sa začalo rybariť, ale boli to isté sivé zóny, kedy nebolo jasné, čo kto bude robiť a my iba nechceme predlžiť platnosť tejto dohody. Chceme zastaviť tú dohodnú, tú dohodnú do, a zároveň transferujeme peniaze, tak je to? Sidonia má slovo. Ako som už povedala na začiatku, ja som za všetky transfery, ale chcela by som vyjasniť eh, k 36, že som za to, čo povedal Karl Haglund a za jeho argument. Ryby sú vylo, sa vylovujú z mora kontinuálne, takže súhlasím s tým, že potrebujeme hĺbšiu, hĺbkovejšiu diskusiu k tomu, čo chceme e, s tou dohodou rybolove robiť. A to nie je len úloha tohto výboru. Ale tak či tak treba vyplatiť peniaze, ak sme už ryby vylovili. Európska únia si vylovila ryby na svojich lodiach, ich lovili sme si ich lovili. Takže som za tento transfer. Ďakujem ešte raz, pán Haglund. Dovolte mi iba stručne ešte raz vysvetliť celú vec. Ide o to, čo práve povedala moja priateľka Sidonia. Keďže existuje protokol, ani nedohoda, ale protokol, ktorý by koncom roka jeho platnosť skončil, žiadame o predlženie o jeden rok. Lenže celý tento rok sme rybolov vykonávali. Je to už vyše 10 mesiacov. Musíme zaplatiť za to, čo sme z mora vylovili. Ale mnohí z nás, vrátane mňa, ako viete, e, nám sa tá dohoda nepáči ako taká. Som jeden z tých, ktorí hlasovali za to, aby sme ukončili túto dohodu a samozrejme, že pracujeme v dobrom e, duchu s rybolovným výborom, aby sme vytýčili isté kritéria k novej dohode, ktorá bude akceptovateľná aj pre tých ľudí, ktorí nesúhlasia s touto dohodou, lenže táto diskusia, táto rozpráva nepatrí len do tohto výboru, je to mimo našich, našho rozsahu pôsobnosti. Keďže sme ale 10 mesiacov alebo 9 z 12, tuším, vo februári to začalo, 9 mesiacov lovíme ako Európska únia si tam lovíme ryby, to znamená, že musíme zaplatiť. To nezvládla komisia, pretože sme príliš neskoro v celom procese, aby sme teraz riešili problém, ktorý sa stal problémom pre Maroko. To nie je vina Maroka, je to problém Európskej komisie. Mohol by som o tom dlho rozprávať, ale nebudem. Myslím si, že bude len fér, ak zaplatíme za to, čo sme vylovili a potom necháme na ďalšiu rozpravu, či sa nám páči dohoda alebo nepáči. Monsieur le rapporteur, euh... Ja by som teda zhrnul. E, takéto právne hľadisko. E, čiže rada e, chce na rok predlžiť ten predchádzajúci protokol, očakávajú, že dojde k dohode o budúcom protokole. Takže Eh, rybolov pokračoval celý rok, ako povedal pán Haglund, ako povedal pán Alfonsi, no a treba platiť. To vlastne v ničom nepredbieha budúce e, protokoly a niektorí, ako pán Haglund, sú proti nejakým budúcim protokolom, ale je jasné, že zaplatiť treba, e, pretože keby to Maroko dalo na súd, tak by určite vyhrali. Čiže, dobre, za týchto podmienok je a po týchto ujasneniach, kto je za tento transfer? Ďakujem, proti. Ďakujem, zdržali sa. Dvaja, traja. Takže prijaté. A teraz máme 42 a 45. Sú k tomu nejaké špeciálne pripomienky, pani spravodajkyňa? No? No. Nie, dobré. Takže dávam hlasovať unblock. 42 a 45. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Dvaja. Zdržali sa. Nikto. Prijaté. 01. To je na informáciu. Takže sme skončili transfery. Eh, od Sidonie. A máme tu ešte transfery, ktoré eh, tu má Helga. A Helga to svojim obvyklým, veľmi sympatickým spôsobom odprezentuje. Áno, ďakujem, pán predseda. Tri transfery, to sa týka mm, nás. Týka sa to rezervy na posilnenie Eh, tých položiek, pokiaľ ide o nejaké právne náklady a škody, takže tam eh, my sme mohli dať zelenú tej, tomuto transferu. Druhá žiada sa týka transferu ekosoku na posilnenie rozpočtovej položky na iné náklady a administratívne náklady a je to položka súvisiaca s medziinstitucionálnou spoluprácou v oblasti um, správy personálu. Uh, takže je to 6000 až 40 tisíc a potom je tam ešte presun do e, položky e, pre externých e, dodavateľov a potom ešte sú tam ďalšie externé služby na posilnenie vlastne postov zmluvných pracovníkov v oblasti všeobecných služieb. Toto sú fondy z 12 rôznych rozpočtových položiek, ktoré by mali byť transferované. Nebudem tu predstavovať si 12 položiek, tu máte v spise a myslím si, že toto tiež má vlastne posilniť na úroveň 4 e, milióny eur. E, takže navrhujem, aby sme neboli proti týmto transferom, aby sme tieto tri žiadosti podporili. Ďakujem, pán Hartong. Voorzitter, een hele kleine opmerking. Eh, ik kreeg... Vážený pán predseda, iba jednu poznámku. Jeden holandský občan sa ma minulý týždeň spýtal, ten, ktorý videl tieto dokumenty, taký, a týkalo sa to Európskej služby vonkajšej činnosti. 3,3 milióna sa minie na nový nábytok a môj občan, tento občan mi povedal, to musí byť fakt dobrý nábytok. Très bien. Euh, Pardon, sorry, je voulais simplement dire que le... Chcela som len povedať, cena tá cena nevždy súvisí len s krásou. Ale dáte teda mm, pánovi Hartongovi uh, nejakej, aby, aby vedel, že čo to vlastne je za nábytok. Dobre, môžeme tieto tri transfery ohlasovať unblock, dobre, za, Ďakujem proti. Pán Hartong a pani Ondreš. Zdržali sa. Ďakujem. Takže tieto tri sú prijaté. ďakujem spravodajkyni. Poďme na bod 6. Preskúmanie európskej susedskej politiky. Spravo dajca tu nie je. Ale máme tu hlasovací zoznam. Všetci tu sú. Máte všetci svoje hlasovacie zoznamy. Takže jednotka, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Uh zdržali sa zamietnuté 2, Miguel Portáš, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, pán Paxa, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4, pán Sariuš Volsky, spravodajca je proti, kto je za, skupina pána Volského. Kto je proti? Všetky ostatné skupiny. Zdržali sa zamietnuté 5. Pán Paxas za. Spravodajca je proti. Jeden z proti. E, mnohí zdržali sa zamietnuté. 6. Andreas Melcer. Spravodajca je proti. Kto je za? E, proti. Zdržali sa. Ďakujem. Zamietnuté. Sedmička, pán Volský. Spravodajca má ústny pozmeňovací návrh, aby sa fight with corruption nahradilo fight against corruption. A spravodajca je veľmi nepriateľský proti korupcii, chce proti nej a nie s ňou bojovať. Takže kto je proti ehm, teda korupcii, fajn. Zdržali sa, dobre, všetci sme proti korupcii. Áno, áno, prijaté. Osmička, je to kompatibilné? Áno, kompatibilné. Spravodajca je za, kto je za. A ešte je tam ústny pozmeňovací návrh. Ústný pozmeňovací návrh? Nie, pardon. Takže, ak to správne chápem, ústny pozmeňovací návrh je Believes the EU must assume a newer approach enhancing cooperation for conflict prevention. Tie ostatné slova sú vypustené. Áno, dobre. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem, zdržali sa. Prijaté. 9. Na to je už e, vlastne sa vzťahuje aj desiatka, ale o desiatke sa ešte nehlasovalo. Alebo najprv poďme hlasovať o deviatke, to je... Nie, najprv des, desiat... Čo? Najprv desiatka, to je od spravodajcu, takže najprv desiatka. Kto je za desiatku? Ďakujem proti. Zdržali sa. Prijaté. Čiže deviatka tým pádom je už vyriešená. Miguel Portaš je teda šťastný. 11. Pán Molcer, spravodajca je proti. Kto je za? Nikto. Proti nie, nikto. 12. Uh, Saž Dôlsky, spravodajca je za, kto je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Zelení sú za. A po zvažení. Ale zelení e, nám ešte možno povedia, či sú za alebo proti 13. Od toho je sa autora, lebo tam je spravodajca proti, kto je za. Dobré elektronické hlasovanie. Budeme sa trošku zabávať elektronickým hlasovaním. Takže pán Sajoš Volsky, 13. Možno niektoré mocné skupiny sú za. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Končím hlasovanie. A teda 12 za, 14 proti a ešte stále jedna karta chýba, nie? to už je za nami, dobre 13, ale 14 proti. Takže Sariuš Volsky eliminovaný 13. A máme tu kompromis spravodajcu. S ústnym pozmeňovacím návrhom Sidónie. A to je, že by sa nahradilo have a long-term prospect of joining the EU slovami have a EU perspective. Ide o krajiny susedstva. To je vo francúzštine rovnako znejúce, ale v niektorých jazykoch to možno teda znie odlišne. A k tomuto ústnemu pozorňujúcemu návrhu pani zástupkynia spravodajcu. Tým chcem len povedať, že nie sme pripravení pridať takéto čosi ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Áno, ale znamená to, že e, odporúčate hlasovať proti alebo odmietate hlasovať? Nož ja nenavrhujem, aby sme nehlasovali. Hovorím to, že hlasujeme proti tomuto prídavku ku kompromisu. Dobre, ja navrhujem, aby sme uh, nemali nejakú španielsko-portugalskú diskusiu, takže navrhujem, aby sme hlasovali najprv bez tohto pozmeňovacieho návrhu a potom môžeme mm, o tomto ešte dohlasovať. Takže e, ostatná časť toho kompromisu A, kto je za? Áno, áno, môžeš hlasovať za, či nie? Bez tohto bodu, bez, bez toho ústneho pozorňovacieho návrhu. O tom ústnom budeme hlasovať potom. Ale podľa mňa je to veľmi zvláštny postup hlasovaní. Najprv teda otázka, že či sa e, výbor dohodne hlasovať o tom ústnom pozmeňovacom návrhu, to mi nebolo jasné. Nie. Ja navrhujem, aby sme hlasovali o kompromise a potom o tom ústnom pozmeňovacom návrhu. Mohli by sme to odvrátiť, ak chcete. Mohli by sme najprv hlasovať o tom ústnom pozmeňovacom návrhu a potom o zbytku. Dobre? Takže tak by to bolo logickejšie takže navrhujem, aby sme hlasovali o tom ústnom pozmeňovacom návrhu Sidonie, aby sme navrhli have a long-term perspective of joining the EU uh, e, slovami have a EU perspective. Kto je za? Proti? Preveríme si. Tout le monde a voté Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie. Takže 13 plus 1, to je 14, proti 12. A dvaja sa zdržali. Takže ústny pozmeňovací je prijatý. A ostatný kompromis, kto je za? Ďakujem proti. Traja e, proti. Takže veľký kompromis bol prijatý. Pani Vertman, pozmeňovací návrh, tá prvá časť sa e, je vyriešená tým kompromisom, druhá časť nie, kto je za, teda 14 za, proti, ďakujem, zdržali sa, zamietnuté. 15 aj 16, na to sa vzťahuje kompromis a 17. Kto je za? Nikto proti. Zdržali sa zamietnuté. 18 Spravodajca je proti. Kto je za? E, nikto. Zamietnuté. E, 19. Pán Haglund. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. 20. Pán Sajoš Volský. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. 21. Pán Portáš. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 22, pani Vertman, e, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 23, pán Pakša za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24, ten istý autor, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, rovnaká väčšina zamietnuté. 25, pán Serž Volský v, druhej ča- v dvoch častiach. Prvá časť sa pánu spravodajcovi nepáči, takže prvá časť, kto je za, proti. Zdržali sa rovnaká väčšina zamietnuté. Druhá časť spravodajca uh, je za, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté kompromis B spravodajcu, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté 26 je už obsiahnutá, takže záverečné hlasovanie o správe pána Ferma, kto je za, proti. Ehm, dvaja, sa zdrža- dvaja nikto sa nezdržal, prijaté, blahoželáme spravodajcovi. A môžeme prejsť na posledné hlasovanie. To je uh, kandidatúra Chorvátska, žiadosť Chorvátska, takže tam je tiež pravdecom pán Ferm. Máte svoje hlasovacie zoznamy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Nikto sa nehlasí o slovo. Takže, pozmeňovací návrh 1, pán Hartong, spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa e, zamietnuté Dva, rovnaký autor, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 3, pán Hartong, spravodajca je za, eh, pardon, proti, kto je za, kto je proti, e, zamietnuté. 4, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, pán Hartong, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, pani Nensky, e, kto je za, proti, ďakujem, zdržali sa, zamietnuté. A, sedmička, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička, pani Gresla a spravodajca je za, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté kompromis spravodajcu bez označenia. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A tým pádom už máme vyriešené aj pozmaňovací návrh 9 eh, a prvú časť desiatky pani Gresle, ale tam je ešte aj druhá časť, o ktorej musíme hlasovať. Je to kompatibilné, spravodajca je proti. Kto je za? Zelený, zelený hlasujú s pravicou. No, dobre. Takže počítač to bude musieť preveriť. Elektronické hlasovanie. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 10. A končím hlasovanie. Takže hlasovanie je uzavreté. 14 plus 1 za, 12 proti, takže je to prijaté. Druhá časť je prijatá, desiatka. Takže 11, pán Hartong, to je kompatibilné s 9 a 10, spravodajca je proti, kto je za, ďakujem, proti, ďakujem, zdržali sa za mietnuté 12. Neinsky, opäť dve časti. Prvá časť, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, spravodajca je proti, kto je za. Čo robia zelení s tou druhou časťou? 12. Vy rozhodujete o všetkom. Takže proti, zdržali sa, rovnaká väčšina ako pred chvíľou. V Nemecku tomu hovoria čierno-zelený. To je e, čierno-zelená aliancia. Takže tuto máme čierno-zelenú alianciu. A 13. Pán Hartong. 13. E, sa proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 14. Pán Hartong. sa proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 15. Rovnaký autor. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 16. Pani Neňský, opäť dve časti. Prvá časť, e, spravodajca je proti, kto je za. Proti. Haha, zdržali sa. Zelení e, idú opačným smerom. Teraz je to zeleno-červené. <laughs> Zamietnuté druhá časť. Spravdajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 17. Pán Hartov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18. Pán Hartonga. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 19. Takže máme tu ústny pozmeňovací návrh pani. Nie. Jorana Ferma. Takže k tomuto pani Nensky, e, autorka toho pozmeňovacieho návrhu. Mic ah. Mikrofón je teraz už zapnutý, ale ja mám silný hlas, takže ma počuť, hovorí rečnička. Chcela som len povedať, že my z EPP chceme pôvodný text. Tak sa nám to páči viac a nepáči sa nám ústne predložený pozmeňujúci návrh thank you, Chair. Uh, obviously, I think we would uh, like to continue. Uh... Pán uh, Von, my by sme chceli doplniť ešte pár slov na konci tohto odseku ústneho pozmeňovacieho návrhu, aby sa posilnila pozícia parlamentu. Uh, je na vás, ako budete dávať o tom hlasovať, ale my by sme chceli, aby ten ústny pozmeňovací návrh ostal tak. Ja navrhujem, aby sme urobili toto. Najprv uh, hlasujme o písomnom a keďže ten ústny je doplnením, tak budeme hlasovať o tom doplnení následne, ak súhlasíte. Takže pozmeňovací návrh najprv písomný, pán Inenský, bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Vy ste proti? Slovná prestrelka nezachytiteľná bez mikrofónov. Ja som za písomnú časť. Konec vety. Kryt. Takže tá písomná časť. Ďakujem. Proti? Uh, ďakujem. Zdržali sa za... Fajn. Teraz doplnenie. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. A tá, ten sa pani Nensky nepáči, ale je to návrh spravodajcu, kto je za. Proti? Preveríme. Votez, votez, votez, votez. Hlasujte, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Votez klo. Končím hlasovanie. Všetci hlas... nehlasovali, to je zaujímavé. 12 za, 13 plus 1 proti. Takže zamietnuté. Dobre. 20 pani Nenský, spravodajca, je za. Kto je za? s ústnym pozvaniacím spravodajcu. Dobre, všetci sa dohodnú. A proti, za, e, zdržali sa, prijaté. Záverečné hlasovanie. Kto je za, proti? Raz, dva, zdržali sa. E, prijaté, blahoželáme spravodajcovi a jeho hovorkyni. Takže, kolegovia, týmto sme ukončili hlasovanie. A ja navrhujem, e, uvedomujúci, že bod 7 je odložený, pani Vertman, e, hlasovanie je odložené. Takže poďme. Pani Holmajer, 17 tu nie je, takže tým sa budeme zabrať na budúce. Navrhujem, aby sme prešli na bod 5. To je e, prezentácia nášho veľkého rybára, spravodajcu François Alfonzi, k schválenému protokolu medzi Európskou úniou a Guinejskou bisovskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody na rok 2012. A poprosím vás o ticho. François Alfonzi má slovo. Áno, trochu som v rozpakoch, pretože ja som mal pocit, že ľudia nedostali vôbec dokumenty. Ja som pôvodne žiadala odloženie. už <laughs> teda, v poriadku, keď tak myslíte. Ja som trošku uh, v rozpakoch takisto. Takže odkladáme bod 5 na nasledujúcu schôdzu. Takto sme sa dohodli. A teda zostáva nám už len jeden bod programu. Navrhujem, aby sme rýchlo prebehli trialog z minulého týždňa. A potom Sidonia alebo ja opäť stručne načrtneme záležitosť opravného rozpočtu 6. Tam sa ďaleko nedostaneme, pretože rada ešte neprijela stanovisko k tomuto opravnému rozpočtu. Ak máte otázky, nech sa páči položiť ich spravodajcom a ja navrhujem, aby sme rýchlo prešli k schôdzi koordinátorov, lebo si musíme naozaj sadnúť s, spravodajcami, takisto Biro a všetci tieňoví spravodajcovia, ktorí chcú prísť, musia prísť, pretože potrebujeme nás taktiku na zajtrajšie zmierovacie konanie. Téma trialog. Trialog bol minulý týždeň. Sústreďoval sa v podstate na pôvodnú výmenu názorov k rozpočtu na budúci rok. Bola tam prezentácia nášho, našej spravodajkyni ne, k pozmejúcim návrhom, ktoré boli prijaté parlamentom na oktobrovom čítaní. A mali sme rozpravu o tom, ako budeme rokovať, ako budú vyzerať tie ďalšie rokovania, ako ich rozohráme Manuela a Francesco by boli ideálni, ale ja by som z toho rád odobral toto. V súčasnom kontexte, v súčasnej situácii by bola politická vôľa zo strany inštitúcií. Ja tu vítam generálneho riaditeľa, ktorý k nám dnes prišiel. Je tu túžba dosiahnuť dohodu v súlade s harmonogramom, ktorý je stanovený v rokovacom poriadku a v zmluvách. To znamená najneskôr v priebehu niekoľkých dní, napríklad druhý deň zmierovacieho konania, ktorým bude 18. november. Takisto sme e, naozaj mali silný argument a rada aj komisia vypočuli naše posolstvo, pretože je tu politická potreba nemiešať rozpočet na rok 2012 a rozpravu o ňom s rozpravou ktorá sa týka dodatočných výdavkov na program ITER. Ja som to už raz povedal, spravodajcovia sa takisto vyjadrili podobným spôsobom. MFF, pán Boge a pani Balcány verejne aj súkromne predniesli podobné vyjadrenia v tejto veci. Ale poviem to opäť. Ešte raz. nie sme proti myšlienke tohto rozpočtu, ale nechceme, aby do rozpočtu 2012 sa dostala politická rozprava, inak nám to všetko spadne. Nechceme opäť hovoriť o ťažkostiach, ktoré sme zažili minulý rok, najmä okolo ITERu aj ďalších vecí, ale ITER bol jeden z hlavných prekážok, preto to, čo sa dialo minulý rok, dovolte mi pripomenúť, že parlament nebol schopný sa zhodnúť na kompromisnom návrhu, ktorý predložila komisia k ITERu. A druhou podmienkou bolo, že sa sústredíme na túto vec, len keď budeme vedieť, čo je na stole a či sa to líši od nového návrhu komisie. Ten návrh, ktorý prijala rada, nemusí byť priateľný pre parlament, pretože volá po väčšom umiestňovaní zdrojov než predchádzajúci. Ja viem, že rada je náchylnejšia príjmať návrhy komisie, ale iste chápete, že parlament e, je dosť nesvoj, ešte viac nesvoj, ako bol minulý rok o takomto čase. Je toto najhoršie v tomto čase, čo nás e, môže s čím bojujeme a viete, že sú tu isté prvky, ktoré môžu zmeniť verejnú mienku. A naozaj opatrne postupujeme v celej tejto veci a dôkladne si premýšľame, premyslíme, čo povieme. Takže ja som ochotný o tomto hovoriť len v takom prípade, ak zo strany komisie príde niečo nové. Môže to byť aj polooficiálne, ale musí to byť nové. To hovorím na základe vzájomného porozumenia a v atmosfére dôvery. Takže, z tohoto vychádzajúc, na rade je komisia. V tomto ťažkom rokovaní, ktorý začína zajtra, je to zmierovacie konanie. Najprv si prebehneme takými témami, kde sme takmer v zhode, alebo kde si myslíme, že je dohoda už, už v dosahu a že bude relatívne jednoduchá dosiahnuť ju. Samozrejme sa zaoberáme stovkami rozpočtových položiek, kde sa ani parlament, ani rada rozhodli, nerozhodli predložiť pozmeňujúci návrh, alebo sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické z, zo strany rady aj parlamentu a väčšina rozpočtových položiek je takýchto, Lenže treba preskúmať aj prípravné aktivity, také, kde máme približujúce sa názory a také, kde spravodajca alebo spravodajkynia je v kontakte s komisiou a rieši pozmenujúce návrhy, ktoré spôsobili, že komisia sa rozhodla vyjadrovať sa k realizovateľnosti je tu list, ktorý nám poslal pán komisár Levandovský k uskutočniteľnosti. A máme tu 3A, 3B, jednotku a 5. To sú okruhy. Napríklad 5, ktorú by sme mohli prijať len s výhradou. Toto sú problematické okruhy. Dovolte mi, že tu si by sme mali postupovať pomerne rýchlo, okrem tých citlivých okruhov, kde želáme si, aby nám bola prejavená istá flexibilita, aby sme mohli naozaj sledovať naše priority, bez toho, že by sme museli veľmi e, kompromitovať stanoviska rady, priority rady. Čiže jednotka a štvorka to sú také okruhy, kde si budeme pretlačať naše priority a C. -čko. A uvidíme potom, ako bude rada reagovať. A keď bude rada ústretová, dobre, a možno, že zistíme, kde sú vlastne prekážky. Dúfam, že zajtra napredovanie pri rokovaniach bude e, výrazné tak, aby budúci týždeň by sme sa mohli zamerať len a len na veľké rámcové témy, čiže na 1A, 1A, okruh A4, okruh 4 a 1A. Ale je tu istá drobnosť, ktorá súvisí s peťkou, na ktorú som narážal. Neviem, či by sme mali premrhať dnes eh, na ňu priveľa času. Ale inflačné eh, čísla na rok 2011 ukazujú, že sú vyššie ako odhady, ktoré boli predpovedané v opravnom rozpočty. To znamená, že napríklad automatické indexovanie platov v európskych inštitúciách by viedlo e, k zvýšeniu. Vidím, že Juta sa teší, ale čím väčší vzostup, tak vieme, že je väčší ako v opravnom rozpočte komisie na roku návrhu opravného rozpočtu na rok 2012 a už vieme, že už v roku 2011 bol toto problém, pretože sa musel prijímať ro- opravným rozpočtom, takže pre radu je to smutné, ale pokúsime sa kolegovia pomôcť rade z tohto závozu. Nevieme, kde to skončí, lebo už raz pred niekoľkými rokmi sa súd vyjadril, vieme, že rada sa pokúsila postaviť popri voči realizácii e, dokumentov, ktoré regulujú správanie euroradníkov, ale nebolo to úspešné, takže myslím si, že to je všetko k peťke. Ostatné veci v peťke by mali byť dosť jasné. Rada je citlivá na úsilia parlamentu, e, pretože my sa snažíme ešte ďalej znižovať a pán Fernández, nám spravodajca, sa snaží znižiť túto sumu v rozpočte na rok 2012. Takže takto to vyzerá. A posledná vec, tá najťažšia, lenže preto som si ju odložil na koniec. A tam pravdepodobne bude najväčší problém vyrokovať to. Týka sa to pladieb. Čo sa týka záväzkov, pri záväzkov máme argumenty, ktoré čelia požiadavkám komisie, ale naopak – na druhej strane sú tu iné kúsky skladačky, ktoré pre nás nevyznievajú až tak pozitívne. Preto si myslím, že máme silné argumenty, aby sme podporili žiadosť komisie. Aj sme to už urobili v našich pozmeňujúcich návrhoch pred 14 e, dňami. A myslím si, že e, finančné prostriedky na rok 2011, napríklad štrukturálny fond alebo okruh 3, tam sme videli zvýšenie o 20 oproti pôvodným plánom. A už od začiatku tohto roka sme videli 3,7-percentný vzostup pri čerpaní a magické číslo bolo 3,91 To bolo v návrhu e, rozpočtu a to, to by sme mali akceptovať, pretože sme už na konci súčasného viacročného finančného mm, rámca a ak sa rozbieha nejaký program, tak čerpa čerpa ďalej, ale my potrebujeme zárátať aj tie programy, ktoré už končia. Takže takto vyzerá celková situácia. Ľudia v Európe na seba trošku ukazujú prstom, kto je za čo na vine, ale členské štáty EÚ boli obvinené, že majú tzv. tvorivé účtovnícke postupy a metodológie, čo sa týka ich verejných účtov. Či náhodou trošičku uh, neprikresávajú pravdu tieto tvorivé postupy, je otázka, lenže my musíme byť realisti, my musíme dávať také čísla, ktoré sú reálne. Ak chceme zvýšenie o 4%, nemali by sme napísať, že chceme o a myslím si, že toto je to kľúčové posolstvo, ktoré naozaj stojí za našim hlasovaním a ktoré aj podporuje stanovisko komisie. Druhá min- strana mince je to, že rada, ktorá hlasovala už v lete, stanovila maximálny vzostup pri platbách na 2,02 Inými slovami, je to v súlade s inflačnou predpovedou komisie na rok 2012, ale my vidíme spomaľovanie rastu, čo znamená, že aj inflácia sa zníži, čo je dobrá správa pre spotrebiteľov ale keď sa bude rada pridržať svojho stanoviska, tak potom samozrejme to nebude v súlade s tou argumentáciou, ktorú som vám práve predložil. Platobné rozpočtové prostriedky budú kľúčovým kľúčovou prekážkou alebo budú prelomom v rokovaniach. A posledná vec, ak sa nám podarí postúpať podľa harmonogramu a výsledok bude e, podľa takéhoto postupu dosiahnutý, ja som ja dúfam, že sa pozaveráme s koordinátormi a že sa zhodneme. Že sa zhodneme na nejakom čísle, ktoré dáme do rozpočtu 2012 na ITER. Inými slovami, na štandardné financovanie ITERu, ak niečo také môžem vyjadriť. Bez toho, že by sme predosielali to, čo urobíme s nadmernými nákladmi. Takže samozrejme, že sa pokúšame tieto dva, eh, dve, dva prvky držať oddelené, ale v princípe sa môžeme zhodnúť na čísle pre program ITER, pretože Financovanie programu ITER začalo v roku 2007, skončí v roku 2013, čiže sa pretína s plánovacími obdobiami. Francesco, chceli ste niečo dodať? No, nie je veľmi čo k tomu dodať vzhľadom na tú skutočnosť, že vy, pán predseda, ste sa vyjadrili e, veľmi komplexne a e, teda k veci. Jedna zásadná e, pozitívna správa v reakcii komisii na náš návrh rozpočtu ide o technickú realizovateľnosť priorít, o ktoré žiadame. Ide o tie priority, ktoré sme identifikovali tým, že sme potlačili ostatné v rámci 1A aj v rámci okruhu číslo 4 podľa komisie ide o priority, ktoré možno realizovať v roku 2012, teda nehrozí to riziko, ktoré ja považujem za najhoršie, že budeme e, dávať rozpočtové peniaze do vecí, do rozpočtových položiek, ktoré nie sú realizovateľné. Teraz sme vlastne v tej politickej e, fáze. Ide e, opäť o teda identifikáciu priorit. Ďalšia Citlivá otázka sa týka okruhu 2 e, pretože polnohospodársky výbor e, na plenárke e, zabezpečil odhlasovanie dôležitých a citlivých vecí. Napríklad ide o fond, ktorý sa týka prevencii proti veľmi nebezpečným baktériám a tak ďalej. Teda okruh 2. Komisia síce ocenila voľbu parlamentu, ktoré znamenali e, vlastne e, znížiť návrhy komisie. E, my sme teda obnovili určité riadky a znížili, ale v rámci okruhu 4 tu ide predovšetkým o CFP. Tu došlo ku kráteniu, e, ktorý má priamy dopad na tú našu požiadavku flexibility. Jednoducho e, tieto krátenia sa týkajú toho, čo sme e, preberali pri diskusii ohľadom dodatečných zdrojov. No a ako bolo povedané, kľúčovou otázkou sú platby. To je úzko previazané e, s prioritami definovanými parlamentom. E, a, e, a zároveň je tu tá otázka flexibility. Od samého začiatku parlament sa zameriaval na svoje priority v dokumentoch sú uvedená, je uvedená úroveň platieb, ktoré podporujeme a e, počas e, zmierovacieho konania mali by sme teda sa uberať tým smerom, ktorý je už teraz vytýčený, tie požiadavky komisie, ktoré sme považovali za rozumné. Treba si uvedomiť, že parlament nemá abstraktnú úroveň platieb, ktoré by považoval za primeranú. Veď nám ide o to, aby sme mohli konštatovať, že sme e, verili tomu, e, tým výpočtom komisie, tým výhľadom do budúcnosti. Veď posúdenie komisie, to by mal byť ten benchmark, ktorý je smerodatný počas smerovacieho konania. Pán José Manuel? José Manuel Fernández. Ja budem veľmi stručný. Pán eh, predseda, ako obvykle, vaše úvodné pripomienky e, boli e, e, veľmi k veci, veľmi náležité. Ja som chcel poznamenať dve veci. Poprvé, rada musí sa držať svojich sľubov, prísľubov, musia takisto dodržiavať právne normy. No a rada si musí uvedomiť, že všetky inštitúcie už zrealizovali výrazné škrty sú záväzky, ktoré prebrala rada v súvislosti s Chorvátskom a samozrejme to má svoje rozpočtové dôsledky. Inštitúcie potrebujú to absolútne minimum, a aby mohli vôbec fungovať a existujú také inštitúcie, ktorých škrty znamenajú, že majú problémy vyplácať mzdy. A to je neakceptovateľné. Chcel som na toto poukázať. Takže pán generálny riaditeľ, chceli by ste sa teraz vyjadriť, chcete osloviť členov rozpočtového výboru, chcete ovplyvniť um, vyjednávačov parlamentu, aby sa preklonili na stranu komisie, alebo chcete povedať eh, presný opak? Keď už vás tu teda máme, tak prosím, aby ste sa vyjadrili. Ďakujem za slovo. Domnievam sa, že vo vašom úvodnom slove, pán predseda, ste poukázali na problémy, s ktorými sa budeme musieť popasovať počas zmierovacieho konania a k tomu skutočne nie je veľmi čo dodať. Jedna veľmi problematická téma je téma pladieb. A e, musíme mať na zreteli tú skutočnosť, že komisia vo svojich návrhoch pracuje e, s číslami, ktoré vzýšli z dôkladnej analýzy. A na druhej strane máme stanovisko rady, ktoré sa dá označiť len ako reštriktívne. Toto bude teda najnáročnejšia téma, čo sa týka okruhov 1 až 4 ktoré ste vy aj spomenali. Komisia v tejto veci chce podporiť názor parlamentu v snahe dosiahnuť kompromis, pritom berúc do úvahy priority, o ktorých hovorila pani Balzany. V tejto chvíli nechcem zachádzať do ďalších detajlov, Domnievam sa, že diskusia vaša interná s koordinátormi povedie eh, k pregnatnejšej formulácii eh, vašo, vašej pozície. Predseda? Tí z vás, ktorí nie sú koordinátormi, máte nejakú otázku? Pán Elis má otázku pre spravodajcu. Eh, ja by som poprosil viac informácií o ITERu. Ide o inštitúciu, ktorú ja doma zastupujem, JET. My máme e, funkčný e, projekt, štiepeň, štiepný projekt a e, v podstate je podporovaný finančnými prostriedkami z EÚ, ale jeho budúcnosť je na vratkých nohách. Existuje dokument, ktorý hovorí o vzťahu JETu a ITERu Neviem, či ste sa mali možnosť do toho nahliadnúť, ale pokiaľ sa už čoskoro nepríjmú razantné rozhodnutia, tak že tu výskumníci si budú hľadať e, budúcnosť inde. V uznesení, v uznesení z konca oktobra bol odsek, ktorý hovoril o tom, že túto otázku treba uzavrieť do konca roka práve v súvislosti e, s riešením e, budúcnosti e, už existujúcej, fungujúcej inštitúcie EÚ a snáď ma komisia podporí v tom, čo teraz poviem, že je presvedčenie o tom, že JET by mohol byť veľmi nápomocný aj v prípade ITERu. Ja som hovoril s pánom riaditeľom JETu a má ťažkú hlavu, mnohí pracovníci mu už odchádzajú, čiže e, tuto nejde o e, vec vyhliadkovú, niečo, čo sa možno udeje o 25-30 rokov, deje sa to už dnes, týka sa to o konkrétnych ľudí a zdá sa nám, že je to veľmi dôležité z hľadiska ITERu. Viete, toto e, nie je jedna z tých otázok, ktorú môžeme nechať niekde na záver alebo na akroji. Musíme skutočne sa vyjadriť a vyjadriť v tom zmysle, že je snaha a je úmysel toto riešiť do konca tohto roku. Ďakujem. E, e, pán Ivis, e, pán generálny riaditeľ, chcete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem za slovo. Ja by som chcel uistiť Jamesa, sa o tom, že komisia myslí, intenzívne myslí na túto vec, teda na ITER, aj na to, aby bola dosiahnutá dohoda medzi e, radou a parlamentom v tejto oblasti. To, čo ste navrhli, sa zná, zdá byť rozumné a zdá sa byť schodné, že sa dopracujeme k dohode ohľadom ITERu do konca roku. Právny základ totižto ITERu e, e, jeho, e, jeho platnosť sa skončí po konci tohto roku. Fakt je ale ten, že nemáme všetky údaje, ktoré potrebujeme. My si uvedomujeme však, že projekt JET je veľmi kľúčový pre úspešnosť ITERu a preto je absolútne nevyhnutné, aby sme sa dopracovali k dohode do konca roka. Medzi iným e, musíme aj chrániť výskumníkov, pracovníkov, pretože ak nedo, nedo, nepríjmeme určité rozhodnutie, nedospejeme k dohode, tak 1. E, januára budú týchto, e, títo pracovníci v obrovských problémoch. Za našu stranu E, veríme, že Rada a e, parlament sa dopracujú k dohode. Máme niekoľko, e, niekoľko takých podnetov, tak povediac, v talóne a použijeme ich až v tej konečnej inštancii v prospech dosiahnutia dohody. Ďakujem, hovorí predseda. Berieme do úvahy to, že máte kreatívne riešenia. Niečo máte v talone a veríme, že to, o čom teraz hovoríme, nadobudne podobu pracovného dokumentu čo najskôr, aby sme vedeli, akou líniou sa uberáme. Členské štáty, mnohé členské štáty sú viac alebo menej dotknuté určitými aspektami ITERu. Verím, že členské štáty sú pripravené na ústupky E, ak parlament teda prejaví vôľu o tom diskutovať, e, čo predpokladáme. Ak nie sú ďalšie vyjadrenia, tým to prerušujem rokovanie. Máme 5-minútové prerušenie.